R som dostal návrhy na menovania do výborov a delegácií. Zoznam týchto zmien a menovaní sa zverejňuje v zápisnici k tejto schôdzi. Ak nebude vznesená žiadna výhrada do schválenia tejto zápisnice, budú považované tieto nové menovania za platné výbor.